Príjemné popoludne. Vítam vás všetkých v sále a poprosil by som vás, aby ste sa usadili a ja e, týmto otváram e, dnešnú schôdzu 9. maja 2011.